keď každý odvedie svoju prácu, najmä členské štáty, ktoré budú implementovať tieto aktivity, situácia sa zlepší. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme vám, pán komisár. Týmto uzatváram rozpravu. Hlasovať sa bude 12.30 zajtra. A teraz prechádzame k ďalšiemu bodu programu. Je to správa pána Deva, Devu, infraštruktúra priehrad v rozvojových krajinách a dávam slovo nášmu spravodajcovi na 4 minúty. Uh, Pani predsednička, kolegovia, za poslednú polhodinu sme oprávnene hovorili o dôvodoch a prevencii zbytočných úmrtí na európskych cestách. Moja správa o infraštruktúre priehrad v rozvojových krajinách je zameraná na rovnakú tému, aby sme zabránili zbytočným úmrtiam spôsobeným záplavami a tie sú spôsobované ustupovaním ľadovcov v Hindukuš, v Himalajskom pohorí a tiež v Latinskej Amerike. Vo výške 80 tisíc stôp v Himalajách som videl krásne vodné plochy pod sebou. Sú to tie najnebezpečnejšie veci, aké som videl za dlhý čas a potom som sa stretol s Medzinárodným centrom pre eh, horský rozvoj, teda s predstaviteľmi tejto organizácie, ktorí identifikovali 8 tisíc takýchto jazier len v Himalajách samotných, ktoré, z ktorých 203 sú extrémne nebezpečné jazera. Pred dvomi týždňami Nepal zažil zemetrasenie Nehovorilo sa o tom v Európe, ale určite v Ázii, kde mnohí ľudia zomreli a bolo to zemetrasenie v sile 9,69 Richterovej stupnice. Vďaka Bohu tieto priehrady sa neprelomili. Dôvod, prečo tieto ľadovcové jazerá sa vytvorili a prečo prírodzené ľadovcové jazerá ako sa nazývajú, boli vytvorené, je ten, že, jazera, že ľadovce sa topia rýchlejšie v určitých obdobiach roka. Voda, ktorá zvyčajne z týchto ľadovcov napája najväčšie rieky vo svete, Gangu, Žltú rieku a tak ďalej, tieto napájajú miliardy ľudí, v podstate 1,3 miliardy ľudí jedia ryžu a pestujú obilniny na e, brehoch týchto riek, ktoré sú vlastne najväčšími na svete. Avšak kvôli zrýchlenému topeniu ľadovcov a kvôli akumulácii vody z týchto 8 tisíc ľadovcových jazier tieto sa vylievajú z korít a zaplavujú územia A teraz je obdobie obdo- obrovských záplav, tak ako to bolo nedávno v Pakistáne, kde 20 miliónov ľudí opakujem, 20 miliónov ľudí prišlo o svoje domovy a tisíce a tisíce hľadujú. 500 e, tisíc ľudí treba nakrmiť urgentne a zničilo im e, tieto záplavy, im zničili celoročnú úrodu. Znovu do Pakistanu sa vrátili záplavy a práve v tomto momente obrovské územia z Pakistanu sú zaplavené vodou, časti Indie tiež. pri týchto veľkých vodných tokov, napríklad e, pri Gange, už nie je možné predvídať, ako a kedy prídu tieto záplavy. Je nemožné podľa môjho názoru, aby sme napravili tieto škody, ale môžeme kontrolovať um, alternatívnymi metódami e, tieto vodné toky môžeme e, budovať kanály a otvorené kanály, aby sme regulovali odtok vody z ľadovcov, aby sme kontrolovali odtok vody do miestnych systémov a využívali vodu ako rezervoár. Veľa práce sa musí urobiť a vyzýva medzinárodné agentúry OSN, aby sa vytvorili orgány s pomocou podpory EÚ, aby India, Pakistan, Čína, Nepál, Bután a ostatné krajiny sa mohli spojiť pod záštitou OSN. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Deva. Teraz uh, nás uh, prichádza Catch the Eye. A prvý nás zoznáme, prosím, máte minútu, je pani Hübner. Ďakujem pekne. Pani predsednička, dámy a páni, pani komisárka. Myslím, že sme v situácii, kedy mnohé krajiny trpia katastrofami spôsobenými nevhodne vybudovanými e, priehradami alebo e, priehradami, ktoré nefungujú správne. Musíme si uvedomiť, že klimatické zmeny, ktoré zažívame, bude dochádzať k zvyšovaniu takýchto e, kata, počtu takýchto katastrof a tieto záplavy sa budú opakovať. Takže myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme vybudovali primerané systémy. Vieme, ako to robiť pretože priehrady si e, nevyžadujú nové stavebné technológie. Vždy sa používali a existujúce technológie sú efektívne. Najdôležitejšie je, aby tieto krajiny mali poznatky, ako to robiť. Pekne, pani viceprezidentka, dobrý večer, pán komisár. Uh,

vedie tiež k základným alebo k takým najväčším katastrofám, záplavám. E, znovu vidíme, alebo sme svedkami tohto paradoxu, Teraz môžeme pokračovať.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 Ak stavba nie je urobená primerane, tak to má negatívny sociálny a environmentálny dopad. Zdôrazňujem potrebu pre toho, že každý nový projekt by mal byť založený na dopadovej komplexnej štúdie, ktorá bude vychádzať zo, Svetovej komisie, zo záverov Svetovej komisie pre priehrady. Vyzývam, aby sme mali dialog aj s ostatnými krajinami. Ďakujem. Ďakujem žiadne ďalšie prihlášky do diskusie, takže pán komisár Ševčovič, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr by som chcel poďakovať pánovi Devovi za jeho správu a za to, že nás upozornil túto dôležitú tému a pripomenul nám rozsah tohto problému, ktorý už dlho nebol taký akutný v, z pohľadu medzinárodného vývoja. Tiež vítam príležitosť, ktorá sa mi tu naskytuje v mene komisie o tejto téme hovoriť a chcel by som zdôrazniť, že komisia súhlasí s tým, že infraštruktúra prehrať sa musí posilniť, je to viacsektorálny e, rozmer, musí sa to urobiť komplexným spôsobom, musí to byť riadenie vodných povodí a rozličných opatrení, budovanie kapacít, politický dialog, medzi hraničnými, hraniciačnými štátmi. To je samozrejme veľmi dôležité. Toto uznesenie prichádza včas, pretože sa sústreďuje na všetky tieto otázky spojené s budovaním priehrad a s ich posilňovaním s potrebnými investíciami, e, technologickým vývojom, aby sa zlepšila ich udržateľnosť, aby sa minimalizovali sociálne, politické a environmentálne vedľajšie účinky na globálnej úrovni. EÚ sa angažuje v boji proti klimatickým zmenám. Kodaňské a kankúnske závery viažu komisiu, aby podporovala rozvojové krajiny v implementácii a sprispôsobovaní sa, ako aj v príjmaní opatrení, tak ako je to eh, v rámci národnej, národných stratégií na miestnej úrovni Európska únia podporuje projekty udržateľného rozvoja, malého uh, rozsahu, aby boli tieto lepšie prispôsobené miestnym podmienkam. Správa zdôrazňuje oprávnenie to, že topenie ľadovcov sa zvyšuje vo svete a je to intenzívne, tak ako to bolo poukázané v správe, hlavne v pohorí Himalaj Zvyšujúce sa vodné toky majú dopady na priehrady e, v častiach sveta, kde tečú tie najväčšie rieky a zároveň sú tieto oblasti najviac osídlené, hlavne v Ázii, kde je 16 tisíc ľadovcov. Preto Európska komisia víta správu a uznáva, že topenie ľadovcov v Himalájach a mm, takisto aj ľadovcové jazera, ktoré sa topia, e, si vyžadujú zvláštnu pozornosť. Riešenie tohto problému a problémov súvisiacich s klimatickými zmenami si bude vyžadovať e, cezhraničný prístup a expertízu v tejto oblasti, takisto riadenie vodných tokov, miestny vývoj a klimatické zmeny. Toto všetko bude potrebné riešiť. V tomto ohľade Európska únia spolupracuje s regionálnymi inštitúciami v tejto oblasti, napríklad ICIMOD a tak ďalej ehm, ako aj s vládami postihnutých regiónov preto, aby sa diskutovalo o možných krokoch a možnej spolupráci, napríklad podpora azijským regiónom v boji proti klimatickým zmenám, vrátanie riadenia vodných tokov sa poskytuje ako časť E, finančného balíka komisie e, určeného pre Nepál začne mm, so začiatkom roku 2012. Ďakujem spravodajcovi a ďakujem za pozornosť pani predsedníčka. Ďakujem pán komisár, diskusia je ukončená a hlasovať sa bude o 12.30 zajtra. Ďalšia téma na programe je správa pani Zimmer, Ide o pomoc rozvojovým krajinám pri riešení vízie v oblasti potravinovej bezpečnosti.